Uh, Príjemné popoludnie, kolegovia, prosím, začneme. Máme tu s nami spravodajcu, to je najdôležitejšie. Samozrejme, vy všetci ste dôležití, ale v prvom rade spravodajca. Prvý bod popoludnejšej časti schôdze sa týka zníženia národných emisí určitých látok znečisťujúcich ovzdušie a zmena smernice 2003-35. septembra 2014 sa ITRE tomuto venovalo poprvýkrát, vymenili sme si názory a to po prezentácii komisie dvoch návrhov o čistote ovzdušia a priemyselných emisiách. No a Európska komisia vo svojom pracovnom programe oznámila, že stiahne na vrch o zniženie národných komisí, ale po kritike zo strany Európskeho parlamentu sa členské štáty a komisia rozhodli nechať tento bod naďalej na programe. Je nám jasné, že hovoríme o zjednodušení, subsidiarite, zodpovednosti národných štátov. No v konečnom dôsledku by sme to všetko chceli mať na stole a rozhodovať o všetkom. Je to dobrý príklad. Dnes spravodajca predstaví návrh správy, pretože nie je zodpovedný za celý dokument. No každopádne čakáme na vaše stanovisko, pán Jerek. A tieňoví spravodajcovia a ďalší poslanci, ktorí sa zaobrali týmto stanoviskom, sa budú taktiež môcť no, vyjadriť. Ako obvykle začne spravodajca, pán Adam Gierek, nech sa páči, máte slovo. Pani przewodniczący. Pán predseda, kolegovia, kolegyne, ďakujem, že som dostal slovo a chcem povedať, že je naozaj dobré, že táto téma, bez hľadu na to, či komisia má plán, či nemá, pretože v tejto chvíli ešte plán nemá, pretože sme o tom nehlasovali, každopádne e, zostal tento, zostala táto téma v programe, pretože je to dôležitá téma. Aký má byť cieľ novej smernice? E, Európska komisia v najnovšom projekte z 18. decembra o redukcii národných emisí niektorých typov znečistenia ovzdušia a zmeny smernice z roku 2003. Cieľom je stimulácia inovácií, ktoré podporujú ekologický hospodársky rad a taktiež konkurencieschopnosť ochranu prírodného kapitálu Európy či vypracovanie nových eh, ekologických technológií. Členským štátom v tomto, cieľe, v tomto programe majú, sú pripísané konkrétne limity emisí Smernica z roku 2003 sa týka najmä e, metánu či ďalšieho dôležitého prvku, akým sú spoločné konzultácie, ktoré sa týkajú investícií e, ktoré, pokiaľ budú spojaznené, môžu, vy, vy, vy, môžu viesť k emisiám. Hovorili sme o úrovniach nižších ako 2,5 mikrometra, avšak ne, nehovorí sa tu o tých najnebezpečnejších čiastočkách, ktoré sú vo veľkosti nanometrov. Nehovorí sa tu ani o, o dioxíne. V projekte sa taktiež nehovorí o veľmi tej low level emissions, nízkych emisiách, ktoré vznikajú napríklad aj v Polsku, v, v nových krajinách EÚ. Potom sa tiež nehovorí o nebezpečných plynoch, ktoré sa niekedy vo veľkých množstvách e, uvoľňujú, napríklad H2S. Tieto plyny sa uvoľňujú napríklad počas banických prác. E, H2S sa uvoľňujú do atmosféry e, v rám, rámci niektorých firiem, ktoré e, sa venujú transportu a niekedy e, isté bakterijné kmene znečistujú atmosféru. Flexibilita pri rátaní emisí prináša nerovnaké záväzky krajín a potom bude ťažko uplatniť rovnaké kritériá pre všetky členské štáty. Limity emisí, ktoré sú záväzné pre členské štáty, sa môžu týkať iba tých emisí, ktoré možno merať a monitorovať. Avšak vieme, že existujú aj emisie, ktoré sa ťažko dajú merať, ale ktorých zdroje sú známe. Týka sa to nanočiastočiek v atmosfére, ktorých množstvo v atmosfére pravdepodobne stále rastie a ktoré sú nebezpečné, pretože môžu vnikať do buniek živých organizmov ich e, činnosť môže e, spôsobiť e, rakovinové naraz rakovinových buniek u ľudí a možno je to dokonca príčinou epidémie rakoviny plus. Hovorím možno, pretože to ešte nebolo preskúmané. Ťažko sa merajú, ale ich zdroje týchto emisí sa dajú zlikvidovať alebo aspoň obmedziť. Taktiež nevieme, aký vplyv majú tieto čiastočky na klímu, pretože vytvárajú veľmi malé aerosoly. Ja si myslím, že keď sa hovorí o nemetánových organických e, zložkách, pretože takto sa to nazýva v, práve, e, v správe, to je naozaj veľmi zjednodušené, pretože takých je, e, chemických častíc, ktoré môžu vytvárať v atmosfére skleníkovej plyny, takých je veľa a sú rôzne. Špecialist experti z Európskej komisie by ich mali zdefin- zadefin- lepšie zadefinovať alebo povedať o metodách merania. Taktiež sa hovorí o rozklade NOx, ktorý je emitovaný prostredníctvom nestacionárnych dizlových motorov, čo by v EU znamenalo, že naozaj musíme zrealizovať uh, obmedzovanie týchto emisí pretože napríklad vo východnej Európe využívanie dieselových motorov sa rýchlo zmení, čiže záväzky členských štátov v tejto oblasti už dávno nie sú aktuálne. Taktiež sa chcem vyjadriť eh, k formálnej stránke tohto dokumentu, najmä mám na mysli eh, prílohy ktoré sa predtým nachádzali v aktoch, ktoré často už nie sú aktuálne, spôsobuje to chaos a nedostatok transparentnosti v projekte Európskej komisie. A myslím si, že pokiaľ by analyzovaný projekt Európskej komisie bol prijatý e, e, ako smernica Európskym parlamentom, tak by mal mať svoje vlastné prílohy. Ďakujem. bardzo, Ďakujem, pán spravodajca, pán profesor aj za to, že ste naozaj hovorili stručne. A teraz majú e, slovo tieňoví spravodajcovia za EPP pani Henna Virkunen. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Gierekovi e, za túto prípravnú prácu. Ja by som bola považovala za lepšiu tú pôvodnú myšlenku komisie, že táto smernica v tejto chvíli by sa mala stiahnuť a mali by sme sa spoločne pozrieť na to, ako to e, stanoviť ako súčasť cieľov do roku 2030, pretože máme za cieľ znížiť dvojité e, formy legislatívy. Podľa mňa bolo lepšie urobiť si pauzu a pozrieť sa na to, ako to zapracovať do celkových cieľov do roka 2030, aj keď e, samotný cieľ e, zníženia e, emisí určitých látok je samozrejme dôležitý. Pozitívum tejto smernice aj návrhu je, že je tu návrh zefektívniť využívanie nákladov, teda členské štáty budú môcť sami rozhodnúť, ako chcú znižovať emisie a ktoré body si vyberú. To je samozrejme dôležitý bod ale zároveň je potrebné zabezpečiť, aby smernica nespôsobovala príliš veľké záväzky pre priemysel, pretože vieme, že priemysel už teraz má e, rôzne e, sektorálne e, legislatívne normy, ktoré musí splňať. A priemysel, ktorý spadá do tejto oblasti, sa teraz sústreďuje na investície a taktiež musí splňať rôzne konkrétne požiadavky v iných sektoroch a priemyslu už sú e, stanovené normy, ktoré sa vzťahujú e, na obchodovanie s emisiami a potom na také oblasti priemyslu, v ktorých sa s emisiami neobchoduje. Podľa mňa um, sa ciele do roka 2025 ne, ne, by sa nemali stať záväzné, pretože potom by uh, ďalšie plány boli podľa mňa príliš mierne. Mali by sme skôr pracovať na cieľoch do roka 2030. E, taktiež podľa mňa nie, nie je odvodnené predpokladať, že lineárna cesta znižovania emisie do roka 2030 by um, takýmto lineárnym spôsobom bola najefektívnejšia. Taktiež je dôležité podľa mňa zároveň tento proces procese e, skvalitňovania ovzdušia zohľadňovať aj iné atribúty ovzdušia. Mali by sme e, byť schopní porovnávať priemerné hodnoty e, za jednotlivé roky a mimoriadne e, hodnoty vo vzduši by nemali byť tou mernou, mernou mincou, podľa ktorej budeme potom hodnotiť vývoj situácie. Mali by to byť priemerné hodnoty. Čo sa týka monitorovacích metód, ktoré sú stanovené, teda tie hodnotiace procesu stanovené dva roky. Podľa mňa to je príliš krátke obdobie. Neviem, či ešte môžem pokračovať, pán predseda, alebo či už nemám čas. Ak dovolíte ešte niekoľko podrobností, mm, ktorých sa niekoľkom zhodujem so spravodajcom a pánom Gierekom. Spravodajca okrem iného poukazuje na to, že tie nízke hodnoty emisí by sa stanovali mimo eh, tých bežných tabuliek a pritom uh, cieľom smernice je ponechať členským štátom túto možnosť, e, aby si sami zvolili, akými metódami chcú znižovať emisie, ak by sme uh, stanovili pre tieto nízko položené časti ovzdušia iné hodnoty. Znamenalo by to, že toto pravidlo by neplatilo. Isté, že pre tieto najnižšie hodnoty je dôležité, že majú priamy vplyv na zdravie človeka. Prosím, už e, ukončite, e, Dal som vám ešte pol minúty. Ešte možno niekoľko technických poznámok. E, spravodajca napríklad navrhuje, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti oproti pôvodnému návrhu komisie, čo sa týka rôznych dusíkových plynov. Mnohí kritizujú, že tieto nie sú obsiahnuté v tabulkách. Podľa mňa to nie je správny prístup. Ďakujeme. Teraz dostane slovo tieňový spravodajca zda pán Jazef e, Grubarčík, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel zablahoželať pánu poslancovi Kelkovi za pripravenú správu je veľmi náročná, pretože sa tu hovorí o prepojení e, rozvoja a o ohraničení emisí, ktoré, ako vieme, spôsobujú rast nákladov, ale vzhľadom na všeobecnú politiku sú e, e, nutné na realizáciu činností, ktoré sa týkajú nielen ochrany klímy, ale aj bezpečnosti s bezpečnosťou a zdravím obyvateľov EÚ. Je veľmi dôležité, aby sa v tej správe hovorilo o tie základné znečistenia, o ktorých hovoril spravodajca, ktoré majú obrovský vplyv na ľudské zdravie. Sú to tuhé častice, zastice, dioxíny, tie low emissions emisie síry, či rovnako aj formaldehydu, ktoré sú tak, taktiež veľmi škodia a častokrát nie je veľmi jasné, aký vplyv majú na organizmus. Samozrejme je to aj množstvo NOx, ktoré už riešia e, smernice, ktoré sa venujú redukcii ale nemusí sa to týkať len automobilového priemyslu. Pokiaľ ide o monitoring a kontrolu, tak tam nie sú zahrnuté. Dôležitú úlohu bude mať e, ropársky alebo drevársky priemysel. Tieto sú veľkými emitentmi rôzneho typu znečistení a teda zjednotenie právnych predpisov nastolí zásadnú otázku, pretože vieme, že v rôznych častiach Európy existujú rôzne nariadenia, ktoré sú prijaté tými, ktorými členskými štátmi nie sú jednotné a občas to predstavuje veľký problém, pretože to bráni konkurencieschopnosti ako aj otázky noriem, ktoré do tejto chvíli boli ustanovené. My chceme samozrejme doceliť stály monitoring emisí v priemyselných odvetviach, ktoré majú negatívny dopad na živé organizmy. Taktiež je veľmi dôležité zavedenie európskych integrovaných povoleniek na ochranu životného prostredia. Samozrejme, nemám na mysli legislatívne prostriedky, ale také, ktoré sa opierajú o overené postupy, správy. Ďakujem. Dziękuję panu sprawozdawcy. Ďakujem. A teraz pán kolega Frederik Federlej za ALDE. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za návrh stanoviska. Mali by sme naozaj sa zamerať na pravidlá, aj keď nielen preto, že je samozrejme zábavné vytvárať pravidlá pre priemysel, ale ide o to, aby sme zachraňovali životy a majetky. No a pokiaľ vypracujeme ambiciozný balíček, ktorý bude v súlade s ďalšou prácou, ktorú vykonávame na úrovni mm, výboru, napríklad pokiaľ ide o MCP, tak budeme ma- mo- možno schopní ušetriť 40 až 140 miliard eur, ktoré teraz ročne platíme za zdrav zdravotné poplatky pre ľudí, ktorí sú chorí alebo prípadne dokonca neprežijú, čo spôsobuje pre spoločnosť veľké náklady. No a je to súčasť rovnice. Na jednej strane samozrejme nechceme prehnať reguláciu, nechceme komplikovať život priemyslu, avšak na druhej strane musíme zobrať do úvahy to obrovské množstvo peňazí daňových poplatníkov, ktoré platíme za ľudí, ktorí nemôžu chodiť do práce a ktoré investujeme do zdravotníctva Taktiež je tu 23 miliard eur, eur ktoré by sme mohli e, ušetriť, pokiaľ ide o zaobchádzanie za, za, obchádzanie s majetkom, lesmi, budovami. To treba tiež brať do úvahy, takže myslím si, že musíme mať holistický prístup. Čiže nepreháňať e, to s regulovaním priemyslu, ale ubezpečiť sa, že máme ambiciozne ciele, ktoré sú v súlade s ďalšími cieľmi, ktoré máme v rámci balíčka o vzduši napríklad práca, ktorú e, robíme e, na tému MCP. Konkrétnejšie priame návrhy e, prednesiem, keď to spejeme k rokovaniu, na ktoré sa teším. Avšak myslím si, že je dôležité, aby sme dosiahli tu na úrovni výboru kompromis, pretože máme teraz možnosť chrániť majetok, životné prostredie aj zdravie občanov. A vďaka tomu by malo byť jednoduchšie e, pokročiť v tejto oblasti vpred. Ďakujem pekne. Pani Rivasi za zelených. Merci, monsieur le... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, e, môj drahý kolega spravodáca. Ja v prvom rade chcem pozdraviť novú komisiu a chcem im poďakovať za to, že balíček o vzduší zachovala, že ho e, neodstránila. A tu chcem im povedať, že dúfam, že to budú robiť aj v rámci obehového hospodárstva a odpadu. Prečo? Pretože tak, ako povedal kolega, je to smernica, ktorá by bola veľmi dobre prijatá európskymi občanmi, ktorí chcú, aby Európa chránila ich zdravie. Je to smernica o ovzduši, ale v skutočnosti rieši otázku zdravia, pretože je Prvá, prvá príčina úmrtia z dôvodu životného prostredia je práve znečistenie ovzdušia. Máme túto informáciu z Svetovej organizácie, zdravotnej organizácie, alebo aj je to v poslednej správe agentúry pre životné prostredie. E, Znečistené ovzdušie je jednou z prvých e, dôvodov úmrtí mestského obyvateľstva. 80 dokonca aj kardiovaskulárne choroby sú s týmto prepojené, takže je to naozaj zásadná záležitosť. Môžeme hovoriť o tom, či je to e, či to má byť záväzné alebo nezáväzné, dôležité však je, aby sme to riešili. Týka sa to taktiež ekosystémov, strácania biodiverzity a synergie e, s klimatickými zmenami. Európa e, v roku 2015 v Paríži chce byť ambiciozná a práve toto by umožnilo postúpiť v smere otázky klimatických zmien. Mne sa zdá, že, že smernica je príliš ambiciozná. Keď hovoríme, že vstúpi do vládnosti v roku 2030, tak to je podľa mňa príliš neskoro. No a pokiaľ ide o hodnoty emisí, je potrebné, aby sme navrli také hodnoty, ktoré budú nižšie než to, čo je technicky možné e, dosiahnuť dnes. OMS vypracovalo odporúčania pre e, PM25, tie musíme začať uplatňovať čo najskôr. No a pokiaľ ide o výnimky, chcela by som spravodajcovi povedať, že je potrebné zahrnúť polnohospodárstvo a nie vylúčiť ho. Je to dôležité, pretože polnohospodárstvo je taktiež prispievateľom k znečistenia, do znečistenia ovzdušia. Taktiež potrebujeme záväzné hodnoty pre e, e, polnohospodárstvo, ktoré neboli zahrnuté, napríklad ortuť. Na tu sa musíme zamerať, je pot, pretože komisia sa ortuti venuje v inom, do, v inom právnom akte a my musíme byť koherentní. A taktiež si myslím, že je potrebné nastaviť právne nástroje, ktoré budú viesť k Eh, inovácií, ochrany eh, zdravia a životného prostredia. Nemali by sme sa báť eh, zmeny, pokiaľ nechceme byť obvinení z toho, že sme nepomohli Európe čeliť tomuto nebezpečenstvu. Ďakujem za vaše pripomienky, pani Tieňová spravodajkyňa. Kolegyňa Espis má slovo, hovorí bez mikrofónu. Yeah, you can, You are, you are shadow for, from GUE. Well, okay, sorry. It was my mistake. Prepačte, pomylil som sa. Pani Ernst, máte slovo. Alles kein Problem. Uh, Ďakujem pekne. Ten je problém prirodzene aj my, ako äh, politická skupina máme k tomu pripomienky. Myslím si, že um, sme podali pár vie do význame tejto smernice, ale keď si uvedomíme, že pol e, milióna e, ľudí e, predčasne umiera e, kvôli znečisteniu vzdušia a vidíme, že e, 790 miliard eur sú e, z hrubé odhady, ktoré ukazujú e, to veľké možnosti a e, toto sú e, záťaže e, na e, zdravotníckých nákladov a keď sa pozrieme e, na e, dopad e, klímy na zdravie, tak toto nestačí. Najprv pripomienka z pravdajkyni, myslím si, že predložila dobrú správu, ktorá sa dá dobre spojiť a myslím si, že môžeme veľa spolu robiť, aby sme dosiahli pokrok, hlavne k pozmeňujúcom návrhu 8 a 11. E, toto e, sú veci, ktoré podporujeme a tie sú to e, veci, ktoré musíme upraviť. Tiež je to otázka flexibilizácie. Neme, či má byť toto upravené. Nie sú na to žiadne kritéria, preto je to ťažká vec a druhá vec je, e, keď e, si pozrieme spoločne e, tieto ciele, tak keď upozoríme na to, vidíme, že ciele na redukciu nie sú také ambiciozné A otázka je, či potrebujeme smernicu zmeniť vzhľadom na to, čo sa teraz deje. musíme si ešte znovu premyslieť tie ciele e, redukcie a je podľa nás smiešne, že tie medziciele nie sú e, záväzné, ale ciele do roku 2030 e, to je príliš neskoro, to podľa nás nie je dobre a myslím, že by sme mali sa zasadiť o to, že čo ešte treba e, v tejto veci zlepšiť. Ďakujem. Very much, madam. Ďakujem pekne, pani Ernst. EFDD. Chce niekto vystúpiť? Presidente, grazie, ringrazio il relatore Gher. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj ostatným kolegom. Som e, a hrdý, že môžem byť členom tohto výboru, pretože tento e, výbor e, v tomto prípade zlepšuje návrh Európskej komisie je tu však pár slavín e, tejto smernice, sú tu dva štruktúrálne limity, ako už povedali kolegovia. Ľudské zdravie sa tu e, nepovažuje ako absolútna hodnota, ale sa tu podriaduje ekonomike a myslíme, že to by e, malo byť naopak. E, je pravda, že smernica znižuje emisie o 70%, ale dosiahnutie strednodobých cieľov podlieha tomu, že to nesmie predstavať e, veľkú ekonomickú záťaž. A do roku 2020 sa nepožaduje žiadne zníženie emisí, ktoré vedú k ochraniam a umrti občanov a zaťažuje to spoločnosť aj národné zdravotnícke systémy. Znižovanie znižovanie emisí oxidu dusíka z poľnohospodárstva a chovu dobytka. A jedný spôsob, ako to e, zmeniť, e, ako zmeniť krvivo, musíme sa snažiť konzumovať menej e, mesa alebo menej z vieracích alebo živočíšnych produktov je tiež e, nutné pre e, znižovanie emisí metánu. Aj e, tým sa smernica zaverá. Je tu slavná štúdia FAO spred niekoľko rokov, ktorá hovorí, že krava znečistie oveľa viac ako automobil, to musíme tiež vziať do vahy. A potom je tu pár vecí, ktoré treba zlepšiť. Napríklad, co tu hovorí, ako taký voľný zámer, že by sa mali e, znižiť emisie black carbon, ale je to nechané na členských štátoch. A tiež ako sú e, lode mimo vod spoločenstva alebo ostrovy sa z toho vynechávajú, ako keby bolo možné, tak to rozdelí atmosféru. Mm. A tiež sa tu nechajú istý manevrovací priestor a e, preto je e, možno trochu treba odľahčiť to požadavné zničenie emisí. v mene Európskej komisie e, Pani Mariam Wenning, zástupca DG pre životné prostredie, máte slovo. Dobre, popoludne, ďakujem pán predseda, cení poslanci. Chcem vám pripomenúť eh, pár kľúčových prvkov, prečo teraz eh, konáme eh, túto mm, prácu. My krátime o 50 počet umrtí, ktoré teraz sú spôsobené znečistenie vzdušia z roku 2030. Myslím, že to je dôležitý cieľ, okrem prospechov pre životné prostredie. A myslím, že musíme veľmi jasne vyjadriť, že e, tu máme dočinenia s cezhraničným znečistením ovzdušia a emisie môžu mať e, rôzne dopady v závislosti od toho, kde vznikajú. Tiež e, to dáva členským štátom veľa prúžnosti v tom, ako budú plniť tieto ciele. Ekonomický prínos je značný a je sú tu čísla, ktoré boli spomenuté, nebudem ich opakovať ale sú to aj priame a nepriame ekonomické prospechy, eh, ktoré sú prospešné pre každého, aj tvorba pracovných miest. Eh, to netreba podceniť. My ako komisia vítame stanovisko a mm, konstruktívne návrhy znenia, ktoré odzneli. Ďakujeme spravodajcovi, ktorý predložil túto správu a tiež eh, po tom, čo sme si vás vypočuli, budeme skúmať všetky tieto pripomienky oveľa podrobnejšie, ale dajte mi uvieť pár pripojenok k tým špecifickým eh, poznámkám v správe spravodajcu. Najprv, čo sa týka eh, lepšie regulácie monitorovania, myslím si, že spravodajca má problém s tým spôsobom, eh, akým tá smernica je nastavená. Tam, že Nemyslí si, že to bolo jasné čo do príloh, ale ehm, musíme zabezpečiť a usiť sa, že toto e, je e, samotný text e, smernice spolu s technickými prílohami, ktorý je dôležitý a tiež sa tam odvoláva na ďalšie dokumenty, ktoré pochádzajú z medzinárodných orgánov a toto môže tiež vyžadovať e, isté štúdie, ale je e, normálne, že e, sa odvolávate na takéto dokumenty, ale ich nezahrnete do konkrétnych predpisov, čo sa týka emisí a častičiek, hovorilo o 2,5 mikrometra menších a ďalších znečistujúcich látkach. Naša reakcia je taká, že je e, tu konkrétny záväzok e, e, zniženia emisí častíc väčších ako 2,5, ale má to pokryť aj častice menšie a my sme uvedzali v smernici z VHO o tom, či by sme mali mať konkrétne ciele na ultra malé častice, ale tiež hovorili, že musíme E, pracovať na záväzku o znižení e, objemu častíc e, nad 2,5 mikrometra. Ďalej k emisiám, ako sú H2S a NOx. My nezabudeme na ďalšie znečistujúce látky, ako viete, ako viete, e, máme e, viaceré ďalšie smernice, ktoré e, riešia tieto emisie a napríklad aj chlorované aromatické uhľovodiky, ktoré sú predmetom regulácie v rámci kvality ovzdušia. Takže táto možno nie je najlepší nástroj, aby riešila tieto emisie. Tie sa tu spomínajú emisie e, v nízkej úrovni alebo výške. Toto sú tiež súčasťou e, národných emisí a budú súčasťou e, kontrol národných, národných kontrol, programov pre kontrolu emisí. Preto sa to nespomínajú, ale najlepší spôsob, ako riešiť tieto e, konkrétne e, emisie v nízkej úrovni, je doplniť tú legislatívu, ktorá konkrétne sa zameriava na e, tieto misie v nízkej úrovni a e, napríklad e, sme e, splnili ten smernicu o spaľovaní v strede veľkých prevádzkach a tiež máme smernicu, ktorá vyžaduje, aby v podmienkach, kde znečistenie je veľmi silné a e, prekračuje naše ciele, musia byť prijaté konkrétne opatrenia, či už sú z dopravy alebo iných e, zdrojov, tak to je väčšou členských štátov, ale doprava je veľmi dôležitá. Niekto spomenul problém s naftou, ktorú máme pri norme Euro 5 a emisie v skutočnosti. A toto je teraz na programe a e, dúfam, že Ehm, čo skoro tieto budeme riešiť aj v rámci nášho návrhu. Ďalší konkrétna pripomienka sa týka šírenia emisí bez ohľadu na hranice a tým pádom ehm, letectvo a návrh doprava majú byť e, zahrnuté. Teraz pár konkrétnych poznámok. Jedna vec je, že máme medzinárodný rámec a predpisy, preto nemôžeme ísť e, na to priamo prostredníctvom tej smernice, ale prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie. Máme tu istú prúznosť, e, pre ktorú sú dobré dôvody, ale kvôli času nebudem hovoriť o podrobnostiach emisie z letectva. Chcem povedať, že najdôležitejšie emisie, čo sa týka EA, SO2NOx, e, sa dejú mi. Ehm, keď e, e, jazdí auta mm, autobusy na letiskách nepochádzajú zo samotných lietadiel až tak veľmi. Čo sa týka e, tých limitov, my si myslíme, že tie sú ako kontrolné limity a mali by byť doplnené a um, tým končím. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali čas, pán predseda. Madame. Ďakujem pekne za to, že ste predložili um, si, uh, názor Európskej komisie. A teraz uh, dáme slovo opäť nášmu spravodajcovi. Chcel by som požiadať pána Adama Gereka, aby sa vyjadril k tomu, o čom sa hovorilo v um, diskusii. A nech sa páči. E, ďakujem bardzo. No. Ďakujem pekne. Bolo to veľa úvah, ktoré tu ozneli a samozrejme je to naša spoločná úloha pre všetkých s vybromami, pretože Hlavný spravodajca je pani Julie Girling. A tam sa e, rodí ten e, konkrétny projekt a ten náš je len pomocný a ukazuje e, konkrétne smery na technické rovni, pretože my sa zaujímavé hlavne o priemysel a možno aj o otázky, ktoré e, znepokojujú poľnohospodárstvo. Chcem e, povedať, že nie. Úplne rozumiem e, tomu vyjadreniu, ktoré sa týka odloženia vzhľadom na to, že sa rodia nové projekty a v súvislosti s tým e, stojí za to počkať, e, ide o nejakých 23 cieľov. No a keby sme tak čakali, ako sme mm, počuli aj z úst predstaviteľa komisie, aj tu sa rodia ešte mm, ďalšie nové projekty a nakoniec nedospieme k žiadnemu konsenzu ani k vypracovaniu e, reálnych e, cieľov spojených s tým, že treba e, obmedziť tie emisie, aj umrtnosť spojenú s znečistením ovzdušia. Je to ohromne veľká téma a treba naozaj sa širšie a viac obrať toto tému a porozmýšľať nad tým, ako to ešte lepšie rozpracovať. Je to príliš e, vážna téma na to, aby sme sa pokúsili to e, rýchlo ukončiť e, a postúpiť na členské štáty ako smernicu. Čo sa týka tej otázke low level emission, musím povedať, že to nie len otázka štátov, pretože Okrem toho, že je to low-level emisia, tak eh, ona sa šíri cez hranice. Takže to je veľmi vážny problém pre celú Európu, ktorý je spojený s zlým eh, spaľovaním eh, tekutých, pevných aj plynných palív. A je to spojené aj s technikou spaľovania, s celým priemyslom, ktorý sa týka inovatívnych metód spaľovania. Nebudem sa viac som vyjadrovať. Ďakujem kolegom, ktorí ma pochválili. Nemám za čo. A pokúsim sa, aby sme sa spoločne s Jugorom Envy zamysleli nad týmto veľmi e, vážnou témou, aby sme e, naozaj pomohli e, spoločnosti v EÚ. Sprawozdawcą. Ďakujem, pán e, spravodajca. to na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Slovenska 29. januára o 12. na obed. Ako sme počuli od spravodajcu, hlavný výbor, ktorý za to zodpovedný, je výbor NV, takže je treba dokončiť naše stanovisko najneskôr vo februári, lebo by sme radi ovplyvnili všetku prácu a výsledky vo výbere Envy. Ďakujem pekne. A bod 8 v našom programe. Štúdia o e, dopade TTIP na e, európsku energetiku, trhy a výrobné odvetvia. Predkladá to Cohen Rademakers pán Koen Rademakers. Eh, môžem vás pozvať, aby ste si tu sadli a prednesli vašu štúdiu. Vítajte v Európskom parlamente. A dovolte mi povedať, že je to na našu požiadavku výboru pre priemysel, výskum a energetiku. A eh, naša hlavná otázka je, ako je typ e, postihne európske ktorý z energetikou a e, výrobné odvetvia. A e, no, túto otázku, z tejto otázky ste venovali vašu štúdiu a to zahrania analýzu o tom, ako TTIP môže zlepšiť bezpečnosť zasobovania energie v EU napríklad tým, že zvýši likviditu a konkurenciu na trhu so zemným plynom. To znamená veľmi dôležitá a široká téma. Otázka T-typ, a, ktorá je zúžená alebo zameraná na problém energetických zdrojov e, vývozu, dovozu medzi USA a Európskou úniou. Pán Cohen Rademakers, môžem vás e, vyzvať, aby ste prednesli vaše štúdiu za 10 minút. Dá sa? Dobre. Thank you, Mr. President, uh, for the invitation. Ďakujem, pán predseda, za pozvanie. Máme 10 minút na prezentáciu štúdie. Najprv je dôležité pochopiť, že ako povedal predseda, je to e, veľmi dôležitá téma. E, tiež e, je k dispozícii dokument pri chode. V tejto štúdii sme sa zamerali na existujúcu literatúru ako viete, TTIP e, ehm, vyjednávania sú tajné, takže nie sú verejné. A my eh, teda eh, sa zameráme eh, na existujúcu literatúru a pracujeme s projektovým tímom a s mnohými expertami z energetiky a výrobných odvetví a Tiež e, sme vychádzali z dokumentov, ktoré nedávno e, vydal výbor ITRE. E, teraz vám dám stresnú prezentáciu potenciálny dopad na energetiku a na výrobné odvetvia a zavrie a odporúčania po v tom, ako sme, ako ukončíme vnútornú debatu. Keď sa pozrieme na e, tento obrázok, tak vidíme, že obchodná bilancia medzi EU a USA je veľmi pozitívna pre EU. A keď sa pozrieme na tovary, ktoré sa dovážajú do EU, je ich menej ako, menej ako tie, čo vyvážame, a to isté platí pre služby, 282 miliard tovarov, ktoré sa vyvážajú z eh, EU do USA a 196 z USA do EU. To isté platí pre služby aj pre investície. Pre všetky tri segmenty máme eh, pozitívnu obchodnú bilanciu a to je veľmi dôležité východisko TTIP vyjednávania ich eh, proces už prebieha od roku 2013 a ako viete, e, starý komisár pre e, DG obchod to chcel dokončiť do roku 2017 a to sa nepodarilo, takže stále to prebieha a teraz sme v 7. kole, je tam veľa vyjednávaní a e, vždy to závisí od rôznych tém, je tam celkom 23 tém a oblasti vyjednávania sú prístup na trh, službe investície, regulačné otázky a prílohy pre jednotlivé odvetvia výbory, ktoré nás požiadali, aby sme eh, skúmali osobitne dva sektory. Eh, jedna energetika, ďalšie výroba a k energetike len aby som vám eh, uvedol informáciu. Teraz je veľmi dôležité, keď hovoríme o obchode a energetike medzi EÚ a USA, tak v zásade uhlie je najdôležitejšia energetická kondita, takže EÚ dováža 103 eh, milión tón každý rok, takže to je pre rok 2013, eh, nevyvážame eh, nič, takže v zásade uhlie, dovoz uhlia z USA narastol za posledných pár rokov. Teraz máme 18% dovoz uhlia z USA. Okrem toho dovozujeme rafinovaný rafinovanú ropu a bituminné minerály z e, USA a ostatné dovozy tovarov sú dosť nízke, takže keď to máme zleniť e, v obchode medzi EU a USA, tak v zásade hovoríme o všetkých e, produktoch a o uhlí. Cla a e, necolné prekážky, keďže e, zákaz vývozu ropy z USA do EU, a to isté platí pre zemný plyn, tak samozrejme tam nie sú tla a tie tla v iných e, oblastiach sú veľmi nízke. Jediná vec, e, čo sa vyváža a dováža medzi EU a USA, tak je to rafinovaný e, palivo, e, nafta a benzín a tiež máme smernicu o kvalite ovzdušia, ktorá to obmedzuje a môže byť prekážkou do budúcnosti. A je to zaujímavé, keď o tom hovoríme v súvislosti s TTIP. v uhli je e, colná 0 a netarifné opatrenie, ktoré môže zahrať úlohu v budúcnosti, je skutočnosť, že klimatická politika v EU je dôležitejšia ako v USA v závislosti od toho, o ktorom state hovoríme. K obnoviteľným zdrojom my e, máme e, hlavne e, na zreteli e, slnečnú a veternú energiu. V veternej energie je tu e, možnosť obchodu, hoci obchodujeme a vyvážame naše technológie, e, tu vidíme najvyššie clá 2,7 a 1,25. Takže vidíme, že tie clá sú veľmi nízke a STTIP samozrejme zmenia, ale vidíme tu značné e, necolné prekážky a tu môže TTIP zohrať úlohu. Dopad na eh, obchod s energetikom, eh, môžeme povedať, že na uhli už nie sú clá a všetko tam eh, prebieha normálne s TTIP alebo bez TTIP a vidíme tu zákazy vývozu, ktoré majú postihnúť TTIP a nevidíme tu žiadnu zmenu. Len Mexiko a Kanada sú jediné výnimky pre USA a nevidíme vo všetkých e, vydaniach a všetkých diskusiách žiadne zmeny, aby sa e, zmenil zákaz vývozu. Vidíme tu ďalšie prekážky klimatickej politike, smernice o kvalite ovzdušia a vidíme obchod z LNG a ak tu je e, dostatočná podpora infraštruktúry a ak e, e ceny e, plynu budú zaujímavé. Teraz je zaujímavejšie, aby USA vyvážalo do Ázie ako do Európy. Dopad na energetickú bezpečnosť. E, je tam veľa podmienok ak sa odstrania vývozné zákazy, ak obchod LNG s Európou bude priťazlivý, ak sa dohodne krízový mechanizmus, tak TTIP môže mať pozitívny dopad na energetickú bezpečnosť v EU. Ak nie, tak zatiaľ nevidíme e, pozitívny vplyv o energetickú bezpečnosť v Európe. A nakoniec dopad na obnoviteľné zdroje e, e, obchod s obnoviteľnými zdrojmi vierne narastie a e, hovoríme aj o ekodizajne, to znamená energetické efektivnosti výrobkov a hovoríme o energetickom označovaní. Takže tu je pre niektorých ľudí e, otázka, že máme e, v Európe najprísnejšiu legislatívu, ale keď hovoríme ekodizajne dizajne USA, tak už to je zavedené a musíme to harmonizovať aj tu. TTIP môže zohrať úlohu. Máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ja som Stefan Slivland, ja som kolega mm, a tiež e, som súčasnený v tomto výskumnom týme a mám na starosti e, pár e, obrázkov o výrobnej sfére. Mm, myslím, že pre e, výrobnú sféru to isté e, platí aj pre energetiku, že clá sú veľa menšou prekážkou ako mimo colné opatrenia. Tu vidíme pár odvetví, väčšina z nich má nulovú colnú prekážku, ale sú tu dva odvetvia, ktoré majú E, prekážky a to e, sú e, spracované potraviny a výroba automobilov. Keď porovnáme predchádzajú si obrazok, tak vidíme, že necolné prekážky a opatrenia sú veľa dôležitejšie. Dosť veľa odvetví má necolné opatrenia, ktoré dosahujú značné významné čísla. to vidíme, že mm, vo výrobe skoro 80 e, prospechu z TTIP sa očakáva, že bude pochádzať z odstranenia necolných opatrení. Keď sa pozrieme na celkový dopad TTIP na výrobný sektor, pozreli sme sa na pár kvantitatívnych makroekonomických štúdí a tu vidíme, že e, dopad závisí od scenáru, ktorý sa požíva tiež od autora, ale celkovo môžem povedať, že všetky scenáre ukazujú obmedzený pozitívny dopad na HDPU až do 1%. na malé a stredné podniky až do 4% e, na jednu z ďalších štúdií a Je tu pár aspektov a e, tiež e, miera, do ktorej TTIP môže viesť k pozitívnym vplyvom v iných e, štátoch okrem EÚ a USA. To za predpokladu, že tieto pozitívne vplyvy budú značné podľa niektorých štúdií a iné štúdie Eh, ukazujú, že dopad na eh, tie štáty budú, bude skôr negatívny. Keď sa zameriam na konkrétne sektory, tak je to obzvlášť eh, kovy a elektrostrojárstvo VU, e ktoré môže mať negatívny dopad, ako aj Mm, ďalšie sektory, ktoré zaznamenajú pozitívny dopad z opatrení TTIP. Tu uh, e, vidíme vplyv na uh, rôzne štáty. Na rozdiel od toho, čo sa niekedy hovorí, že Nemecko môže mať e, vplyv, najväčší vplyv a najväčší prospekt z TTIP, ale podľa tejto štúdie sú to skôr štáty ako Španielsko, Spodné kráľovstvo Fínsko Švedsko, ktoré budú mať veľký prospekt z toho. A vysvetlenie je také, že sú to tie štáty, ktoré majú najviac obchodu z USA, ktoré budú mať z toho veľký e, prospech. A štáty, ktoré majú čo najviac e, prekážok zavdených, budú mať z toho prospech a otvorené štáty ako Benelux budú mať pomerne malý prospech z TTIP. A ďalej k dopadu na trh práce. To závisí od konkrétnych ustanovení, ktoré budú zavedené v TTIP a je to otvorená otázka, že do akej miery tá menšia ochrana práce posiehne e, ten e, konkurenčne schopnejší podnik v EÚ. A sú tu pomerne e, nízke dopady vzhľadom na eh, nízku eh, cenu práce a konečný obrazok inovácií samozrejme spoločnosti s mm, pomerne vysokými eh, nákladmi na výskum vývoj budú mať z toho prospech v oblastiach, kde môžu predávať svoje výrobky. Jeden z otázok E, ktorá sa spochybňuje, je oblasť e, geografického označovania, kde EU e, má značnú ochranu a USA nemá. Takže to je určite predmet do diskusie a ďalší otvorený bod je dopad TTIP v porovnaní s dlhodobými cieľmi EÚ, hlavne e, v súvislosti s ozelenením priemyslu. Takže to je všetko, ďakujem pekne. Ak sa nemýlim, správa bude k dispozícii v plnom znení. Teraz začíname diskusiu. Pani Toja, nech sa páči, v mene SAD. A aby si neželáte vystúpiť? A predsa, nech sa páči. Nebola som si istá, či ste e, mi plánovali dať slovo alebo nie. Chcela som sa opýtať. Táto analýza, ktorá sa týka dopadov na výrobné odvetvie. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, že spravidla vo výrobnom sektore a v spracovacom sektore neexistujú žiadne colné prekážky, ale nepriame náklady, ktoré vyplývajú z prekážok iného ako colného charakteru, taktiež majú svoje dopady. Chcem sa opýtať, či ste to nejakým spôsobom prepočítavali. Často sa hovorí, že táto dohoda nám otvorí trhy a že bude pozitívna pre naše priemyselné odvetvie, že je to akýsi všeliek na našu budúcnosť. Hovorili ste, že 1% HDP, to bude to zvýšenie a zároveň straty v niektorých sektoroch, napríklad v oceliarskom sektore alebo v kovospracovateľskom. Chcem sa opýtať, či máte nejaké konkrétne odpovede. Možno by ste nám mohli nejaké podrobnejšie eh, vyhodnotenie dopadov eh, nejakým spôsobom predložiť. Mene ECR teraz. Pán Grobarčík, ďakujem. Ak dovolíte, len veľmi krátka otázka o chemickom priemysle. Problém totiž spočíva v tom, že cena plynu je nízka a sme svedkami úniku európskej výroby chemického odvetvia do USA, pretože cena plynu je tam nízka. Najmä e, čo sa týka produkcie hnojíva a plastov. Čo si myslíte, by, že by mohla e, nejakým spôsobom ovplyvniť dohoda TTIP na tento proces, či by ho mohla zastaviť a či by mohla nastaviť nejaké iné výsledky prípadne. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Mlinár, ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať za túto rozsiahlú štúdiu. Ja som si ešte nemala možnosť preštudovať podrobne, ale rozhodne tak urobím. Chcem sa opýtať, eh, práve som si všimla, že na jednej strane hovoríte o malých stredných podnikoch, ja sa chcem opýtať, pretože si jasne ukazuje, že veľké podniky nepotrebujú typ. Ak naozaj chceme podporiť túto dohodu, podľa mňa je to veľká príležitosť, mali by sme preukázať, že je to výhoda pre malé stredné podniky. Mohli by ste nám poskytnúť nejaký prehľad dopadov e, tejto dohody na malé a stredné podniky? Ďakujeme. Pán Raymond, mene zelených, prosím. Ďakujem. Spomenuli ste, e, že 103 miliónov tón ročne sa vyváža z USA do EÚ Chcem sa opýtať, či je nejaká možnosť, že budúca klimatická politika EÚ by sa mohla považovať za akúsi odbornú prekážku, čo by to presne znamenalo v kontexte TTIP a týchto investičných doložiek. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Ernst za GUE. Ďakujem. Ja by som sa chcela vrátiť k prekážkami neohakateľného charakteru. Možno by ste sa mohli e, vyjadriť nejako konkrétnejšie, čo presne do tejto oblasti spadá. Ja som relatívne nová v tomto výbore. Zaujímalo by ma e, trošku podrobnejšie, čo tento pojem znamená. A len tak v rýchlosti rozdielovať veci na pozitívne a negatívne, to nie je celkom jednoduché, je to otázka pohľadu. Tvrdíte, že v um, priemysle by sa to prejavilo negatívne. To sa týka konkrétne môjho regiónu. Možno by ste mohli konkrétne uvieť, čo presne negatívne by to prinieslo. A potom sa diskutuje o ochrane klímy v kontexte TTIP. Údajne e, je tu úsilie dovážať e, ropný piesok z USA do EÚ. To je dosť zložitý proces. E, je to proces, ktorý poškodzuje klímu. Myslíte si, že by sa to vďaka TTIP dalo nejako bezproblémovo eh, vykonať, teda, že aj eh, látky, ktoré sú neekologické, že by sa mohli dovážať do EÚ? Malé stredné podniky, to zaujíma aj mňa. Keď sa pozrieme eh, na malé stredné podniky vo východnom Nemecku, tí majú zhruba 20-30 zamestnancov, to je 80 našich podnikov celkovo do akej miery naozaj by bola táto dohoda prospešná pre tieto malé stredné podniky. Ďakujem. Pán Antan Boranov, mene FDD. Ďakujem. Veľmi si ceníme túto správu o dopadoch dohody TTIP. Máme trošku e, rozdiel v porovnaní so správou komisie. Nehovorí sa tu o nádherných vysokých e, e, nárastoch HDP. Taktiež e, hovoríte, že proces je to tajný, preto sa to ťažko presne vyhodnocuje. Napriek tomu vám ďakujeme. Chcem sa opýtať, naše závery sú správne. USA nie sú ochotné prijať naše označenie zemepisného pôvodu. Je to e, pre nás otázka hrdosti tu v Európe. Mohlo by to spôsobiť problémy pre naše niektoré kulinárske špeciality. Dohoda TTIP e, vedie k tomu, že e, napríklad francúzsko-talianské síry by sa len považovali za potraviny zo soli a mlieka. Aké, prosím vás, pozitívne dopady to môže mať pre nás? My si myslíme, že európske odvetvia priemyslu by mohli exportovať viac do USA. E, tam je to priemyselné prostredie predsa len trošku priaznivejšie. Čo sa týka energetickej politiky, e, často sa hovorí, že dohoda e, TTIP ne prispeje k reindustrializácii pretože e, sú tam náklady na energiu e, nižšie ako u nás, teda pre nás by to nebolo absolútne výhodné. Zrejme budeme tak či tak naďalej znevýhodňovaní. Ešte predtým, ako odpoviete, ak dovolíte, položím aj ja ja otázku. Už zostali slovo všeli skupiny. Počkajte, ešte bude priestor klásť otázky aj v druhom kole. Ja teraz, ak dovolíte, prednesiem otázku v prvom kole v mene EPP. Pretože som spravodajcom. Prepačte. Prepač, Kristian že bude ešte priestor v druhom kole klásť otázky. Moja otázka je naozaj jednoduchá. Ide tu o obchodovanie s energetickými komoditami, nie je to v rovnováhe. Vidíme, že Američania naposielajú uhlie a my by sme sa do, zrejme dokázali zaobísť bez amerického uhlia. Na druhej strane nesúhlasia s tým, aby sa vyvážal ich bridlicový plyn do EÚ a to by bolo z hľadiska našej bezpečnosti dodávok veľmi dôležité. Ako, prosím, tento nepomer vyriešiť v najbližšej budúcnosti? Ak nechceme čakať na úplne poslednú dohodu v rámci rokovaní TTIP, malo by sa to totiž vyriešiť čo najskôr, tak ako sa to tu spomenulo v súvislosti s chemickým priemyslom, tam sú naozaj tie náklady na výrobu e, e, diametrálne e, odlišné. Potom ešte bude druhé kolo otázok. Zhruba 10 kolegov sa hlási o slovo. Najskôr odpoviem na vašu otázku a tiež na chemický priemysel, brzlitový plyn a tak ďalej. A celkovo e, možno energeticky náročné odvetia priemyslu v EÚ. Nezabúdajte, že keď hovorím o brzlicovom plyne, mali sme mimoriadnú štúdiu o brzlicovom plyne a taktiež o prepojeniach medzi vývozom brzlicového vývozom brdlicového plynu a možnostiach v tomto smere v EÚ. Náklady USA pre eh, energeticky náročné odvetvia sú eh, oveľa nižšie a prechádza sa od uhlia k plynu vzhľadom na eh, nízke ceny plynov v USA, teda je tam konkurenčná nevýhoda pre energeticky náročné odvetvia, ktoré konkurujú s americkými odvetviami, ako napríklad v oblasti výroby plastov a tak ďalej. Či sa situácia zmení vďaka TTIP? Zrejme nie tak ako som už povedala a popisuje to presne aj správa. Je mnoho podmienok, ktoré by sa museli zmeniť predtým, ako by sa ukázalo, že existuje možnosť vyvážať bridlicový plyn z USA do EÚ. Predovšetkým mal by sa zaviesť zákaz vývozného zrušenie vývozného zákazu, taktiež dopyt v USA by sa musel znižiť, ale po tretie mala by sa vytvoriť potrebná infraštruktúra aj v USA, aj v Európe. A po štvrté, trh by mal fungovať takým spôsobom, že ak budú fungovať všetky ostatné podmienky, obchodníci s plynom sa len rozhliadnú, ktorý trh im najviac vyhovuje a kam sú vyvážať plyn. A v prípade LNG je to jednoduché Eh, je možné prevážať ho z Európy do USA alebo z Ázie a tak ďalej. A nezdá sa, že by sa to zmenilo v najbližších 3 eh, až 5 rokoch. Je o mnoho zaujímavejšie, ak naozaj chceme ísť toto cestou, ísť eh, z USA do Ázie, než do Európy. Teda v tomto smere nevidíme nejaké e, zmeny v najbližšom období, aby sa znížili ceny plynu, respektíve aby sa privážalo viac plynu z USA do EÚ. Toľko teda veľmi jasná odpoveď s rôznymi podmienkami, ktoré by sa museli splniť. Myslím, že moja odpoveď je relatívne objektívna. Bez hľadu na to, koho oslovíte v sektore plynu, ja napokon tiež zastupujem tento sektor, nemyslím si, že by tá škála názorov bola príliš eh, rôznorodá. Teraz ostatné otázky. Odpovedzte prosím na celé prvé kolo otázok. Pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia, možno by sme sa mohli vrátiť k prezentácii sú tu veľké odlišnosti medzi jednotlivými odvetviami a tie sa budú musieť brať do úvahy. V kvantitívnych štúdiách, ktoré sú k dispozícii, sa ukazuje, že väčšina odvetví eh, zrejme bude mať výhody z tejto dohody, ale niektoré odvetvia, ako napríklad eh, kovospracovateľský priemysel alebo taktiež eh, elektrické zariadenia, tie výrazne utrpia Možno váš výbor by tieto veci mohol vziať nejakým spôsobom e, na vedomie a možno by mohol prehodnotiť konkurenčnú pozíciu týchto dvoch e, odvetví v porovnaní s USA a ktoré faktory sú tam najrelevantnejšie. Pokiaľ ide o malé stredné podniky, štúdie, ktoré sme preskúmali, dokazujú, že malé stredné podniky majú prospech z dohody TTIP, mali by. Získali by väčšie trhy a to najmä tie malé stredné podniky, ktoré mali k dispozícii väčšiu mieru výskumu, inovácie a tak ďalej, tie by sa toho mali najväčší prospech. Ďalej, aké prekážky nie sú colného charakteru, no už rôzne. Napríklad zákaz vývozu necolného charakteru, je to celá škála rôznych prekážok. To popisujeme napokon na našej správe podrobnejšie. Čo sa týka zemepisného označenia pôvodu, áno, máte pravdu, všetky tie zemepisné označenia v EÚ sú e, spochybňované. Riešením by mohlo byť niečo, čo nie je jednoduché. Európskej únii platia tieto zemepisné označenia pôvodu v USA nie. USA sú proti takémuto označovaniu. Teda bude to dosť zložité v rokovaniach. Yeah, no, on the, on the steel sector, um... Čo sa týka oceliarského odvetvia, to je odvetvie e, veľmi náročné na spotrebu energie. Je veľmi zraniteľné v súvislosti s dianím na trhu s energiou, ale nevidíme nejaké výrazné navyšovania vývozu LNG, teraz kvapalneného zemného plynu. Ako sa niekedy um, tvrdí v súvislosti s tej typ sú napríklad v Ázii e, o mnoho atraktívnejšie trhy, e, väčšina energie, ktorá bude k dispozícii, ak by k tomu náhodou došlo, zrejme e, pôjde do Ázie. Ešte by som dodal niečo k týmto odvetviam náročným a spotrebu energie, pretože generálne direktorstvo pre podnikanie zadalo mnoho rôznych štúdií pre jednotlivé sektory, ktoré sú veľmi aktívne v Európe, keď sa pozrieme napríklad kovospracovateľský priemysel, taktiež e, konkrétne e, zinok, e, meď a tak ďalej. Väčšina týchto aktérov pochádza z Blízkeho východu, Islandu, z Ázie a tak ďalej. Tu je väčšina konkurentov európskych podnikov, nie v USA. A preto keď sa pozeráme na veľké e, obchodné dopady TTIP predtým, ako sa uzavrú rokovania, sú tu náznaky, že sa to možno prejaví negatívne na niektorých e, úrovniach e, v odvetviach. A ak bude možnosť dovážať viac ocele z USA, tam sa dá totiž produkovať s nižšou spotrebou energie a s nižšími nákladmi na prácu bude to dosť obmedzené. Dôjde naozaj k veľmi malým zmenám v porovnaní s pozíciou týchto sektorov za posledných 5 rokov v USA v porovnaní s konkurentami z Blízkeho východu, z Ázie a z Islandu napríklad. Máme tu zoznam ďalších rečníkov, ktorí sa chcú e, tiež pridať do diskusie. Prosím, buďte čo najstručnejší. E, pán Karinš. Pokúsim sa byť stručný a konkrétny. Spomenuli ste, že niektoré odvetvia zrejme získajú, niektoré stratia. Politické reakcie môžu byť e, dosť rôznorodné. E, jedni povedia, že ak ty máme stratiť, e, tak nie. Nechceme to, chceme sa viac chrániť ďalej. Tu druhá možnosť a síce, na to sa chcem aj opýtať, v ktorých oblastiach by mohla Európa získať aké percento HDP predstavujú v súčasnosti a možno práve tieto sektory a odvetvia stoja za to, aby sa to presadilo. Či sú to produktívnejšie odvetvia a či majú vyššiu pridanú hodnotu. Na toto podľa mňa by sme sa mali sústrediť. Zrejme už e, chápete, z akého politického pola som. Ďakujem pekne, pán uzatvorili. Ďakujem. Dopad dohody TTIP bude taký, že sa nezlepší energetická bezpečnosť EÚ, zdroje v USA sú obmedzené a to nezávislo od TTIP okrem toho vývoz z USA do Európy by sa nezvýšil. Taktiež sa tvrdí, že sa zvyšuje dopyt e, po tekutom plyne v Ázii, po skvapalnenom plyne. Americké firmy by hľadali e, zisky e, inde, napríklad v Ázii, nie v Európe. Komisia vo svojom oznámení tvrdí, že už existujú medzi európskymi a americkými partnermi už teraz dohody o dodávkach ako to vnímate vy, či budú tieto dohody chránené, či tam ide o veľké sumy alebo o veľké percentuálne sadzby? Pán eh, Eiler, ďakujem pekne, mám dve otázky. Skôr takého metodického charakteru. Potom, eh, čo je zhruba polovica kapitol už otvorená a zatiaľ ešte neprinesú žiadne výsledky. Chcem sa opýtať, eh, na základe akej metódy ste postupovali pri vyhodnocovaní dopadov na pracovný trh. Mňa zaujíma len samotný proces. Neviem si to totiž eh, celkom dobre predstaviť. Druhá otázka eh, sa týka obsahu. Hovoríme tu ešte stále o bežných pojmoch, eh, o colných a necolných prekážkach. Na jednej strane sa očakáva, hlavnou nevýhodou je, že chceme vytvoriť integrovanejší trh a podobne ako vnútorný trh v Európe by potom regulačný rámec bol silnejšie harmonizovaný. Napríklad v sektore telekomunikácií je relevantná otázka, keď sme rokovali o poslednom štandarde GSM z USA. Trvalo to 10 rokov a to teraz sa e, spory o tom, či e, to pôjde v takomto druhom kole rýchlejšie, alebo či bude jednoduchšie vyrokovať e, si nové štandardy napríklad s Čínou. USA už totiž akoby nezohrávali vedúcu úlohu v tomto e, sektore. Čo sa týka harmonizácie tohto rámca, chcem sa opýtať, či máte o tomto nejaké bližšie čísla. Sú tu teda totiž rôzne uhly pohľadu Niektorí sa sústreďujú na bežné otázky, teda tarifné, colná, necolné prekážky, niektorí to posudzujú podľa iných kritérií. Ďakujem pekne, pán Mojsa. Thank you, chair. <clears throat> Ďakujem za slovo. TTIPu IP som sa venoval naozaj zblízka. Niektoré z vašich pripomienok naozaj Nemôžem s tým súhlasiť, pretože pokiaľ ide o import z USA, je tu e, permanentný zákaz a USA vyvážať plyn, ktorý by sa absolútne okamžite zrušil, pokiaľ by došlo k e, platnosti FTA. Pretože pokiaľ existuje FTA, tak e, je pre, pre USA existuje možnosť exportovať. Mnoho azijských krajín nemá z USA FTA Čiže nemôžeme hovoriť o potenciálnom trhu v celé, na celej planete, pretože e, sú tu tieto podmienky pre Spojené štáty. Pokiaľ je naozaj takýto veľký rozdiel v cenách plynu v Európe a v USA, tak podľa eh, zákonov ekonomiky by naznačovali, že export v USA by mal mať podporu na export a naše priemysly by mali mať e, podporu na, na import. Takže ja naozaj nechápem tie argumenty, ktoré hovoria, že toto budeme dopad na energetickú bezpečnosť EÚ. Otázky infraštruktúry to je druhá vec. Avšak ten zvyšok logiky vášho prejavu mi nebol celkom jasný. Ďakujem, pán Salini. Ďakujem. Jedno z najkontroverznejších klauzul v rámci TTIP sa týka SDS, ako vieme. Som v prvom rade veľmi rád, že teraz diskutujeme o dopade TTIP na energetiku a nielen diskusia o trhu s polnohospodárskymi produktami, ktoré sú veľmi dôležité, ale v obchodnej bilancii pokrývajú iba 8 lebo zdá sa, že vždy, keď sa hovorí o TTIP, tak sa musí hovoriť iba o polnohospodárských produktoch. Čiže ďakujem za túto diskusiu. No a teraz sa vrátim k SDS. Táto kozla je kontroverzná a hovorí o tom, že je tu možnosť, aby spoločnosť vystúpila proti normám niektoré krajiny s tým, že sa obráti na súd sú tretej krajiny, takže nie krajiny, o ktorú ide. Aký dopad môže mať táto klauzula na energetiku, kde, en, kde rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú obrovské? Bolo by to byť naozaj veľmi problematické. Ďakujem, pán Kofot. Thank you, chair. <clears throat> Ďakujem za slovo. Ďakujem za veľmi zaujímavú štúdiu. Ja mám len jednu otázku. Keď sa pozrieme na otázku energetiky v tomto dokumente, tak si všimneme, že keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie, vy ste hovorili veter, veternej energetike, tak máme naozaj najväčšiu komparatívnu výhodu v Európe v oblasti veternej energetiky a takže keby sa odstranili tieto bariéry, tak by to snáď, hádam, E, viedlo k veľkému exportu z Európy. Mohli by ste to prosím kvantifikovať, pretože mňa zaujíma, kde, e, tam, kde naozaj vedieme z technologického hľadiska, či sú to obnoviteľné zdroje energie alebo iné polia, alebo tradičné energetické zdroje, kde môžeme získať, ako sa to dá kvantifikovať. No a potom otázka označovania značiek. Áno, podľa mnohých štúdií vyplýva, že, ozna- že značky, alebo teda označovanie budú narastať. A otázka znie, aký dopad to bude mať na prácu, napríklad v oblasti priemyslu. Máte nejaké štúdie o dopade na, na pracovný trh? Ďakujem, kolega Turmes. Ďakujem za vypracovanie štúdie a za tú možnosť, že máme možnosť eh, klásť otázky. Pokiaľ ide o plyn, tak súhlasím s vašimi analýzami. V, Spojenom, v Spojených štátoch je to okolo 4, v, v Európe okolo 8 a v eh, Ázii okolo 15. A ja som bol nedávno na medzinárodnej konferencii v Abu Dhabi a hovorili sme tam aj o tom, Všetci súhlasia s tým, že pokiaľ Amerika otvorí možnosť energetického exportu, tak bude veľmi nepravdepodobné, že tieto kvantity prídu do Európy. V najlepšom prípade tu mohol byť nepriamy dopad, že pôjde že, že možno, že z Kataru sa bude menej vyvádzať do Japonska a tým potom Katar bude musieť znížiť ceny. Ale mm, neviem, ako to v konečnom dôsledku bude, ale chcem povedať, že súhlasím s vašou analýzou. No a potom ešte jedna prívomenka. Američania nikdy nepodpísali energetickú chartu. A teraz sa opätovne hovorí o energetickej charte. Tá diskusia bude ukončená v maji s formálnym záverom. Čiže všetka tá otázka, ktorá sa týka investícií investorov, je pomerne absurdná, pokiaľ ide o energetiku, pretože Spojené štáty nikdy toto nepodpísali, čo je nástroj, tak povediať, najväčší nástroj na ochranu. Takže ako to vnímate? Je to také dvojité. Na jednej strane nás tlačíte do spolupráce s USA, ale oni popritom nepodpísali tento najdôležitejší nástroj. Niektorí ľudia hovoria, že z TTIP bude viac profitu pokiaľ ide o ropné produkty, ale viete o tom, že niektoré rafinérie už teraz majú problémy, pretože v Európe klesá dopyt a pokiaľ bude ešte zväčšená možnosť prinášať rafinovanú ropu do Európy, tak to podľa mňa bude mať negatívny dopad na toto odvetvie a nie pozitívny. No a posledná otázka sa týka ekodizajnu. Hovorili ste o tom, že pokiaľ budeme spolupracovať s Američanmi, tak to zníži naše normy. Čiže by sme sa mohli zhodnúť iba na naozaj nižšej úrovni. Takže myslím si, že by sme v žiadnom prípade nemali pristúpiť k regulácii e, noriem, pretože by sme stratili tie normy, ktoré teraz máme, museli by sme ich kvôli Američanom znížiť. Okay, thank you, thank you very much. Uh, uh... Ďakujem za slovo. Aj my máme dve, tri pripomienky k štúdii, ktorá je veľmi zaujímavá a určite vzbudzuje množstvo relevantných otázok vzhľadom na prebiehajúce rokovania. Vypočul som si taktiež pripomienky jednotlivých poslancov. Pokiaľ ide o energetiku, tak mám všeobecnejšiu pripomienku. Tá sa týka toho, aký je zmysel dohody. My tu hovoríme o dohode, obchodnej dohode, ktorá má nastaviť správny rámec. A my, čo, o čo sa pokúšame v rámci týchto dohôd, je riešiť otázky obmedzení ktoré existujú na strane USA, pokiaľ ide o plyn či e, naftu. Vieme, že tam na to existuje zákaz. E, prečítali sme si, čo sa uvádza v štúdii, že sa domnievajú, že ten zákaz nebude e, odstranený. To je však iba jeden názor. Chcem vám povedať, že našim cieľom, cieľom roko, rokujúcich je dosiahnuť odstránenie tohto zákazu vývozu. Pokiaľ ide o plyn, tak tu nie je e, zákaz exportu, ako povedal niektorý z rečníkov, ale je tu e, schéma povolovania, osvedčovania, ktorá funguje v USA. Teraz sú to neautomatické e, licencie a my ich chceme transformovať do automatických licencií, pokiaľ ide o export. E, do EÚ. To je jedným z našich hlavných cieľov v týchto rokovaniach. Niektorí z rečníkov hovorili o tom, že pokiaľ bude uzavretá FTA, tak bude mať EÚ štatút FTA v rámci legislatívy USA a tým pádom licencie by e, vznikali automaticky, čo však má tiež svoje obmedzenia týka sa to len dom, je to len domáce riešenie pre USA, ktoré nás nechráni od žiadnych zmien legislatívy USA v budúcnosti a práve z tohto dôvodu chceme docieliť ustanovenie, ktoré bude ustanovené v samotnej dohode TTIP a ktorom sa bude riešiť otázka exportov do EÚ. Práve toto chceme docieliť v rokovaniach, to je úloha rokovaní. Čo sa stane reálne na trhu, to je druhá otázka, ale my sa musíme ubezpečiť, že vy, vyrokujeme ten najlepší možný rámec, ktorý umožní e, tok e, obchodu do Európy, pokiaľ by podmienky na trhu sa odlišili od toho, aké sú dnes. No a myslím si, že je mnoho ukazovateľov, ktoré poukazujú na to, že z strednodobého hľadiska sa podmienky na trhu zmenia a exporty do EÚ možno budú atraktívnejšie, než sú dnes. Samozrejme veľa závisí od toho, čo sa stane v Ázii, aj e, vzhľadom na stanovisko veľkých partnerov, ako je Japonsko, v otázke jadrovej energie. Veľa bude závisieť tiež o, u, od uzavretia viacerých e, projektov infraštruktúry, ktoré v Ázii existujú čo by mohlo e, znížiť atraktivitu exportu z USA do tohto regiónu. Toto očakávame, avšak v dnešnej dobe sa musíme zameriať na to, aby sme zlepšili rámcové podmienky v exportu. To bude samozrejme veľké plus. A tým pádom by sme sa mohli pokúsiť využiť situáciu. No ešte je tu jeden aspekt, ktorý v správe nebol dostatočne zdôraznený, sa týka druhého cieľa, ktorý máme v rámci energetických rokovaní so Spojenými štátmi a to sa týka nastavenia, nastavenia šablóny pravidiel, vďaka ktorej by sme mali pro konkurencieschopný rámec v oblasti energetických produktov. A tieto pravidlá e, sa netýkajú problémov, ktoré máme s bilaterálnymi vzťahmi USA, skôr sa týkajú problémov, ktorým čelíme v tretich krajinách kde vieme, že globálne pravidla nie sú dostatočne vyvinuté a preto je dôležité zhostiť sa tejto príležitosti, riešiť túto otázku a vypracovať takéto e, pravidlá. Je to nepriamy dopad, ktorý možno nebol dostatočne zobraný do úvahy. Samozrejme, my sa radi opätovne zúčastníme schôdze výboru, keď budete mať vypracované stanovisko k tejto otázke a budeme sa ďalej vyjadrovať. E, za ten čas budú ďalej prebiehať rokovania e, so Spojenými štátmi a jedno rokovanie bude konkrétne naplánované tu v Bruseli 2. februára. Tam chceme spolu s veľkou iniciatívou pre transparentnosť e, chceme nastartovať čerstvý za, začiatok. Áno, ďakujem, slúbujeme, že ste natrvalo pozvaní No a teraz poprosím kolegu odpovedať. Áno, ďakujem. Takže stručne, pokiaľ ide o metodológiu, na to sa pýtal pán LR. Na úvod som povedal veľmi priamo, že vzhľadom na tých pár mesiacov, ktoré sme mali na vypracovanie štúdie, sme nemohli robiť veľmi hĺbkový prieskum, takže pokiaľ existujú nejaké, počujete nejaké obavy, tak tie vyplývajú z existujúcej literatúry a centra e, pre výskumy e, hospodárskej politiky, kde prebieha model pre DigiTrade, ktorý bol spustený v roku 2013. Ešte nemáme výsledky aktuálnych rokovaní, takže sme sa vrátili a použili sme tieto informácie, pokiaľ ide o čísla, aj pokiaľ ide o čísla pracovného trhu, to bola zase vaša otázka. Nemáme k dispozícii žiadne kvantifikátory. Nebolo to možné v rámci časovej lehoty, ktorú sme mali na štúdiu. Pokiaľ ide o ekodizajn, tak je jasné, že neočakávame, aby EÚ znížila normy, pokiaľ ide o ekodizajn. Myslím, že sa na to pýtal pán Terms. Keď sa pozriete na testovanie, to už je teraz E, otázka e, súčinnosť, súladu. E, už v Európe sa o tomto veľmi veľa hovorí a už aj medzi jednotlivými členskými štátmi v EÚ je v tomto veľký rozdiel. Takže pokiaľ by sme chceli toto harmonizovať, tak by sme sa mali zamerať na oblasť testovania a DG Energy a Enterprise, ktoré sa venujú ekodizajnu, tak tie nechcú znižovať normy. V roku 2014 prebehla zaujímavá konferencia na tému ekodizajnu, kde Spojené štáty a EÚ spolu sedeli a rozmýšľali, ako ďalej ísť vpred. Takže ja si nemyslím, že by sme znižovali normy v oblasti ekodizajnu. Pokiaľ ide o zmeny klímy, tak je jasné, že v niektorých otázkach e, môže byť e, v rámci TTIP zmena klímy prekážkou nie je cieľom EÚ, pokiaľ vieme, za stranu DG Klima a ďalších generálnych rejťazťov, ktoré sa venujú ETS a ďalším témam, aby zmenili tieto vzhľadom na e, obchodnú dohodu. Čiže istým spôsobom tu stále bude takáto bariéra a pokiaľ sa napríklad pozriete na smernicu o kvalite páliv, otázka sa týkala Eh, keď sa pozriete na túto smernicu a ak si to správne vyložíte, tak z toho vyplynie, že Spojené štáty nemôžu um, nikdy vyvážať deriváty eh, získané takýmito technológiami. Takže aj to je istá inherentná bariéra, eh, ktorú pred sebou máme z TTIP. No a pokiaľ ide o plyn, tak to je naozaj moje, e, moj, moja téma, takže tá moja odpoveď by mohla byť veľmi dlhá, ale navrhujem, aby sme to urobili oddelenie. Takže pokiaľ ide o zemný plyn, v tejto chvíli členovia FDA majú 1,2 denne, ktoré môžu exportovať a pre ne FTA je to číslo 1. Takže aj keby sme podpísali TTIP, aby sme získali licenciu ako ne FTA, tak je to tiež jednoduchšie. Čiže výhoda mať, špecifi- mať oddelené TTIP so Spojenými štátmi by v budúcnosti nebolo veľkou výhodou, ako ste počuli od pána Tremsa. Keď sa pozriete na veľký obchod s plynom, je obrovský rozdiel v cene medzi tými kontinentmi. A v tejto chvíli je zaujímavejšie exportovať za týchto podmienok je zaujímavejšie exportovať do Ázie. Ak však máte viac technických otázok, môžem na nich odpovedať bilaterálne. Ja by som ešte len niečo doplnil. Jedna otázka e, zostala nezodpovedaná z prvého kola. E, týkala sa výskumu a vývoja. My sme sa na to tiež zamerali v štúdii. Je to tam do, podrobne popísané. Z tých čísel by nevyplývalo, že RAD by sa presunulo do Spojených štátov. Nemyslíme si, že by dochádzalo k odchodu mozgov do Spojených štátov. Tak to vyplýva aj štúdie. Pokiaľ ide o čísla týkajúce sa pracovného trhu, tak je to tiež podrobnejšie uvedené v správe, no ale Podľa viacerých štúdí vyplýva, že je k 0,5-percentnému nárastu v oblasti zamestnanosti, ale samozrejme to závisí od prijatého scenára. Ale všeobecne by podľa nás dopad na pracovný trh nemal byť veľmi veľký. Takže ja to zhrniem. Boli tu aj iné otázky týkajúce sa ISDS, malých a stredných podnikov, obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina týchto otázok je zodpovedaná v správe v kapitole otázky a odpovede. Pokiaľ máte ďalšie otázky, samozrejme sme e, tu pre vás, radi ich zodpovieme, takže pokiaľ máte otázky na štúdiu, ktoré sa nenachádzajú v samotnej správe, tak sa k tomu môžeme vrátiť trochu neskôr. Ďakujem. Uh, thank you very much, gentlemen. Ďakujem pani za všetky informácie. Je to veľmi dôležitá téma pre náš výbor. Tak očakávame vás e, častejšie na našom výbore spolu so zástupcom Európskej komisie. Sme pripravení na hlbokú e, diskusiu. Ďakujeme za vašu prácu. A Teraz e, poďme na e, tému 9. E, stratégia EU pre lesníctvo. A to bolo oznámenie pred pár rokmi od Európskej komisie. A stratégia EU pre lesníctvo a lesnícky sektor a naša reakcia na stanovisko výboru Agri, pretože výbor Agri tu má vedúcu úlohu a e, spravda sa je Marek Jozef Grubarčík. Môžete prosím e, predstaviť vaše stanovisko? Bardzo. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážení páni. sekúnd. Ďakujem pekne. Stanovisko, e, ktoré sme pripravili, je stanovisko, ktoré sa týka novej lesníckej stratégie EÚ v veci e, lesov aj e, lesnícko-drevorské priemyslu svojom eh, uviezť, že eh, lesy predstavujú dôležitý eh, prvok v hospodárskom, spoločenskom aj kultúrnom ponímaní. Mnohokrát predstavujú národné dedictvo, ktoré je predmetom štátnej kontroly a e, tiež e, sú e, prvkom dedičstva odovzdávaného ďalšej generácie a preto treba ho posudzovať veľmi ostražito, čo sa týka všetkých stratégií príjmania rozhodnutí. Z hospodárskeho hľadiska lesy predstavujú 40 plochy EÚ a každý rok zväčšujú svoju e, plochu o 4 e, Samozrejme, e, v celosvetovej mierke sa výmera lesov zmenšuje a v Európe sa zväčšuje. Lesy zabezpečujú takmer 3,5 milióna pracovných miest v celej EÚ, čo predstavuje dôležitý hospodársky prvok v súvislosti s pracovnými miestami a hospodárskym rozvojom. Terajšia stratégia E, nie je mm, tvrdým právom, ale má prvok e, rozvíjania e, sieti kontaktov a vytvorenia najlepších postupov a praktík v lesnom hospodárstve. Naše stanovisko eh, upravuje niekoľko mm, dôležitých prvkov. V prvom rade eh, spojenie eh, hospodárskeho rozvoja a tvorby pracovných miest, čo predstavuje dôležitý prvok v riešení terajšej krízy a prístupu EÚ k hospodárskemu rozvoju a zároveň zlepšenia životnej úrovne. Má to osobitný význam v regionálnom ponímaní, kde e, rozvoj priemyslu mnohokrát nie je možný a priemysel spoliehajúci sa na lesníctvo e, má e, význam v miestnych spoločnostiach, obciach a pri vstupe mladých ľudí na trh práce, čo im dáva aj e, šancu na rozvoj a preto je dôležité e, vytvorenie vhodných podmienok, aby e, sa mohlo e, prostredníctvom lesného hospodárstva čo najviac získať z hľadiska hospodárstva, kultúry, životného prostredia a tvorby služieb. Treba pamätať aj na klimatickú politiku, ktorá má v súvislosti s lesným hospodárstvom veľký podiel, pretože e, lesné oblasti um, zohrávajú dôležitú úlohu pri e, znižovaní obsahu e, CO2 a aj v plnení klimatickej politiky EU, aj súvisia s otázkou znižovania emisí CO2. Ako vieme, EU má Eh, obmedzený eh, vplyv na lesnickú politiku, pretože toto je eh, v výlučnej posobnosti členských štátov. A preto treba rešpektovať všetky rôzne rozdiely, ktoré vyplývajú z regionálnych podmienok a modelov a vlastností či priorít jednotlivých členských štátov EÚ. Ale um, pod eh, transhraničnou eh, eh, zaštitou EÚ musí zohrať svoju úlohu pri financovaní a hlavne <clears throat> prevencii pred hrozbami, ktoré sú spojené s požiarmi, nezákonným výrobom alebo boji so škodcami. Vážení kolegovia, Všetci tieto mm, pripomienky budú zohľadené e, v stanovisku a ďakujem za všetky opravné návrhy a pozmiňujúce návrhy. Ďakujem za predstavenie správy. Teraz ideme na prejavy tieňových spravodajcov a tieňových spravodajcov. Prosím vás najdlhšie dve minúty, lebo máme málo času. Pani Vierku nám v mene EPP. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ďakujem. Chcela by som sa najskôr poďakovať eh, pánovi Grobarčíkovi za dobrý návrh správy a zároveň aj za dobrú spoluprácu. Doposiaľ no je dôležité najmä to, že v tejto stratégii a v správe sa konštatuje E, že lesné hospodárstvo e, má predovšetkým ekonomický význam a taktiež e, má význam aj na zamestnanosť v príslušnom regióne a taktiež rozvoj vidieka. Teda nepozerá sa na to len z hľadiska ochrany životného prostredia a prírody. Taktiež je dôležité, aby lesná politika v budúcnosti naďalej patrila do právomoci členských štátov. Myslím, že návrh správy je dobrý Avšak niekoľko poznámok. Je dôležité zdôrazniť eh, úlohu lesov v eh, znižovaní emisí eh, uhlíkov. A taktiež je dôležité poukazovať na to, že dokážu absorbovať tieto emisie. Taktiež chceme byť sebestačný, čo sa týka energetických zdrojov a v tomto smere je relevantná aj e, biomasa, ktorá môže e, pochádzať z lesných zdrojov. Taktiež je potrebné znižovať mieru byrokracie a administratívnej záťaže v oblasti lesného hospodárstva. E, taktiež zachovať konkurencieschopnosť, ale aj vytvárať nové služby, nové výrobky a napríklad konkrétne podporovať drevospracovateľský priemysel a drevárenskú výrobu v Európe. Taktiež dôležité zdôrazniť um, podiel výskumu a, um, a vývoja v tejto oblasti. Toto sa napríklad v správe vôbec nespomína. Chcela by som, ak dovolíte, ešte v súvislosti s digitálnou Európou spomenúť, že tam sa snažíme o spoluprácu. Myslím, že by sme mali vytvárať spoluprácu a vytvárať e, spoločný prístup k našim lesom v celej e, Európskej únii. E, každá krajina má svoj vlastný systém ochrany lesov. E, myslím, že by sme to mohli rozšíriť na celú európsku úrovni, by sme lepšie oboznámili s našimi lesnými zdrojmi. Ďakujem pekne teraz pani Kumpula na 3. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Kopačík. To bolo veľmi dobré východisko pre to stanovisko DITRE a keďže ITRE e, znamená priemysel, energiu a e, výskum, myslím si, že E, vesmír nemá tak veľa spoločného s e, lesníctvom, ale tie ostatné veci majú, takže ja si myslím, že treba sa postaviť tej výzve, že budeme mať v budúcnosti ekonomiku s nízkymi emisiami CO2 v Európe, takže um, bude aj v uh, lesníckej strategii aspekt bioekonomiky a to je dôležité a tiež vidíme naliehavú potrebu pre tvorbu pracovných miest v Európe a um, Mm, preto ehm, teraz e, lesníctvo ehm, poskytuje mm, pracovné miesto pre 3 milióny Európanov, preto je dôležité tiež za to zahrnúť priemysel a tiež je to ehm, celý reťazec e, e, hodnot a kvalifikovaná pracovná sila je základom pre dobré lesníctvo aj pre priemysel, ale aj dobre e, vyškolená pracovná sila je potrebná. Mm, Nevždy ľahké e, ľudí e, podnetiť k práci e, na vidieku, pretože mesta ich priťahujú a všetky rôzne procesy mm, poskytujú vstupy pre tvorbu kvalitných pracovných miest v EU. Ako sa to splnulo, klimatické zmeny a lesy sú prepané. E, znižovanie emisí CO2 je jedna vec, ale tiež absorpcia mm, CO2. Mm, e, lesy majú možnosť znižovať e, emisie CO2 a robiť bioenergiu. A úloha nás ako výboru pre výskum musí byť zorazená. Je tu potreba, aby boli k dispozícii výrobky s vyššou hodnotou. Sú to tradičné výrobky s um, pridnou hodnotou. A myslím si, že e, Európska oblasť e, pre výskum lesov je e, dobrá myšlienka a tiež podporujem myšlienku návrh stanoviska, ktoré uvádza, že kompetencia v konkrétnych e, e, otázkach je v rukách e, členských štátov. Ďakujem, pán Šeník. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi. Samozrejme nie je prekvapivé, že EÚ, ktorá sa snaží každý deň e, posudzovať e, ľudí ako ekonomické hodnoty, e, že tak pristupuje aj k našim lesom naše lesy sú oveľa viac ako len zdroje dreva alebo biomasy. Sú to biotopy e, nenahraditeľných e, druhov a útočiska pre biodiverzitu. Sú to e, prirodzené prekážky proti e, erózii a rozšírení púšte a tiež klimatické e, zmeny e, sú kľúčové v ekologických cykloch e, vody alebo e, CO2 preto treba e, žiadať, aby EU začala myslieť na naše lesy ako na spoločné dedictvo a E, nie, tak na e, príležitosť pre e, obchodné využívanie. Toto sa naplní prostredníctvom ochrany životného prostredia a zastavením zrýchlenej privatizácie, pretože viac ako 60% našich lesov je už v súkromných les rukách a v niektorých štátoch ako Portugalsko ten podiel je viac ako 90%, takže treba začať hovoriť o tom, že dnes sme e, najväčší e, dovozcovia odlesňovania na svete. Toto je jav, ktorý predstavuje rado 20 e, svetových emisí CO2. Lesy sú dedictvom ľudstva bez ohľadu na to, v akej sú administratívnej pôsobnosti a preto musíme sa starať aj o tie lesy, ktoré sú mimo našich hraníc. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. Niekto v mene zelených? Nie. EFDD. A pán Fedele tu nie je. Chcel slovo pán Piper? Ďakujem pekne, pán predseda. Návrh e, správy je veľmi e, dobrý a vyvážený a tiež e, nám e, dáva odvahu, keď e, európske lesy rastú každý rok o 0,5%, tak zdá sa, že lesné hospodárstvo sa robí v súlade s ekologickými požiadavkami a to je dobré pre ochranu klímy a životného prostredia. A chcem trošku pribrziť tých, ktorí hovoria, že EU sa musí silnejšie starať o lesy Áno, e, je veľa e, snah, e, aby sa napríklad zahrnuli lesy do obchodovania s emisiami CO2. Sú snahy niektorých členských štátov, ktoré sa chcú brať týmto smerom, ale keď si zoberieme toto v porovnaní s európskou plnohospodárskou politikou, tak čo to znamená, keď Európa dostane e, zákonodárnu pôsobnosť e, pre európske lesy, napríklad e, FFR, lesné hospodárstvo a obhospodárovanie lesov je znemožené prostredníctvom FFR a keby sme toto zahrnuli aj obchodovania s emisiami CO2, tak to by potom znamenalo, že európske zákony na výsadbu a štruktúru stromov by rozhodovala a určovala Európska únia a toto všetko by boli obmedzenia pre európske lesy a e, to, to mi chýba v tej správe kolego aby sme tu nakreslili černú čeru a povedali, že spoločné e, vedomosti a skúsenosti v ochrane životného prostredia si musíme meniť, vymieňať, e, ale žiadne nové zákonodárne pravomoci pre Európsku úniu. Ďakujem za vaše pripomienky, kolega Fredrik. Ďakujem. Ja som dobehol e, z výboru pre poľnohospodárstvo. Toto je dôležitý prípad a je veľa obáv o tom, že aké posobnosti e, má Európska únia a, a keď sa bude narkovať, myslím si, že treba, aby sme silne e, vyhlasili, že lesné hospodárstvo je vecou členských štátov a nie EÚ, ale je viacero vecí, ktoré sú dôležité a ktoré možno robiť. E, jeden je príklad e, výskumu, čo možno robiť s lesom, čo ešte nevieme. Jeden nový príklad je e, plachty, ktoré sa vyrábajú z lesného hospodárstva, teraz sa predajú v IKEA a je to nový projekt a tento výskum tvorí nové pracovné miesta hlavne na vidieku Ehm, musíme sa zabezpečiť, aby sme krátili nepotrebnú byrokraciu. Ehm, v mnohých prípadoch sú to malé rodinné lesy a ehm, bude na nich vynaložený tlak, ak sa dostanú pod takúto záťaž. Tiež máme veľkú možnosť, čo sa týka bioekonomiky, zelený rast, e, ktorý produkuje viac z našich lesov keď zoberieme Švedsko a Fínsko ako príklad, máme teraz viac lesa, ako sme mali pred 30-40 rokmi a stále ešte mm, ťažíme viac z lesa, dokázali sme znižiť e, emisie CO2 a tiež ho e, e, používame na ďalkové vykurovanie a tiež sme nahradili fosílne palivá zelenými palivami z lesa. Čo sa týka konkrétnejších návrhov neskôr, budeme klas väčší dôraz na výskum a možnosti, aby sme zabezpečili, že budeme rešpektovať e, subsidiaritu. A posledná vec, e, ktorá musí byť v tomto prvom kole, že nerozhodujeme, čo majú robiť e, vlastníci lesa s lesom. Slova ako napríklad kaskadovanie. Je to dobré zmyšľanie ak vlastníci lesa, ale nemali by sme z politického hľadiska rozhodovať, že komu má majiteľ lesa predávať ten les your remarks. Ďakujem, pán kolega, za vaše pripomienky a teraz uh, chcem požiadať zástupcov Európskej komisie, aby sa ujali slova. Pán Ignácio Silvane z DG Poľnohospodárstvo, vedúci útvaru. Um, excuse me. Dobre, popoludne. Ignácio Silvane nemohol prísť, ja som Tomas Silvane jeho útvaru a radi by sme sa poďakovali za vašu výbornú prácu a aj za pripomienky. Radi sme si vypočuli tieto pripomienky a tešíme sa na konečnú verziu tejto práce. Ďakujem, pán spravodajca. Čuli ste pochody na vašu adresu, poviete nám teraz niečo k tomu? Thank you very much. Veľmi krátka, ďakujem pekne všetkým a pozývam vás, vás k ďalšej spolupráci, aby sme spolu vytvorili dobrú budúcnosť a zdravú zdravé e, miesto pre prácu, hospodárstvo a stanovisko k lesom. Ďakujem, pán spravodajca. Teraz um, lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhu k návrhu stanoviska 29. januára o 12. Ďakujem pekne všetkým eh, za to, že ste sa zúčastnili na diskusii. Dovolte mi informovať vás, že o dve minúty začneme schodzu koordinátorov. Zajtra eh, začneme o 9. ako vždy a tiež zajtra popoludne o 3. popoludní. Začneme schôdzu. A máme 4 koordinátorov najväčších politických skupín, ale stále nám ešte chýbajú zelený GUE a EFDD, takže mali by sme počkať pár minút a e, tí z vás, ktorí nemáte sa zúčastniť e, na schôzi koordinátorov, prosím, bez nervozity opustite miestnosť. Thank you for your... Ďakujem za vašu trpezlivosť. Bude potrebná zajtra na ďalších 7 hodín našej schôze. 7 hodín e, schôze výboru Vitre.